legislatívne akty. Teraz ešte ďalšia informácia týkajúca sa programu súčasného týždňa a tohto plenárneho zasadnutia. Konečný návrh programu bol schválený 3. marca, schválila ho konferencia predsedov podľa článku 137 rokovacieho poriadku a teda e, tento program máte k dispozícii. A teraz e, postupujme teda po jednotlivých dňoch pondelok. Tam nemáme žiadne zmeny, žiadne návrhy. Útorok. Pozor, máme tu zmenu. Výbor pre právne záležitosti prijal správu pána Speronyho o odňatí parlamentnej imunity pánovi Brokovi. V dohode s politickými skupinami podľa pravidla 138 táto správa bude začlenená do hlasovania zajtra. Toto je bežný postup podľa pravidla 138 rokovacieho poriadku. Pokiaľ ide o stredu a štvrtok, tam nemáme žiadne návrhy zmeny programu. Takže tento program považujeme za schválený. A rovno môžeme prejsť k prvému bodu, k prvej správe. Je to správa kolegyne Podimata. Názov Inovačné financovanie na celosvetovej a európskej úrovni. E, Pán Odi sa hlasí o slovo, nech sa vám páči. Prepačte, podľa článku 16 e, zmluvy by som rád vystúpil dnes. Máme iniciatívu francúzského prezidenta Nikolasa Sarkozyho v tom zmysle, že pri príležitosti piatkovej rady Skrátka by sme mali toto prediskutovať, ale v programe k tomu nič nevidím. A máme tu teraz veľké demokratické hnutia eh, v rôznych častiach sveta a je dôležité, aby sme sa zúčastnili prípravy tohto dôležitého samitu. Ďakujem pekne za túto poznámku. Odpoveď dostanete písomne. A teraz eh, prvá správa nášho programu. Kolega